že príspevky ďalším bodom na našom e, programe je e, otázka na ústne e, zodpovedanie týkajúce sa situácie v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Ide o otázku z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosti a vnútorné veci. Claude Moraes, máte slovo. Mikro. President, colleagues, the context for this oral... Ďakujem pekne. Je Škoda, e, že táto otázka nemôže byť e, silnejšia a výraznejšia. Blíž sa k svojmu miestu náš nový komisár Avromopolis e, bude mať teraz pre sebou prvú rozpravu o svojej novej funkcii. Máme tu taktiež pána Gociho v mene rady. Je to talianské predsedníctvo, pričom operácia Mare Nostrum v Taliansku sa čoraz, čoskoro stane operáciou Triston je tu úprimná snaha zachrániť prisťahovalcov e, v Stredomorí, ale žiaľ 3000 e, prisťahovalcov sa utopilo iba v roku 2014 a začiatkom dnešného dňa sme si vypočuli svätého Otca, ktorý povedal, že nesmieme pripustiť, aby sa Stredozemného mora stal obrovský cintorín, ale taktiež musíme vytvoriť jednotnú odpoveď e, k otázke pristahovalectva. Je tu otázka ľudskej zodpovednosti, ľudskej dôstojnosti pristahovalcov. E, taktiež musíme hovoriť o dôvodoch e, a dopadoch pristahovalectva. A práve v tomto duchu teraz tu hovoríme o našej otázke na ústu zodpovedanie pred komisiou a pred radou, a pretože nie poprvýkrát hovoríme o tejto téme. Je to po mnohých otázkach. Máme nástroje, aby sme e, to robili. V konečnom oceku nášho uznesenia hovoríme o spoločnom jednotnom systéme zvoj politiky v EÚ. Koľkokrát sme o tom hovorili, koľko trialogov sme mali, koľko smerníc a rôznych legislatívnych hrôz sme mali v tejto téme. ešte, že máme nástroje. Ide tu o solidaritu a ide tu o politickú vôľu. Teda to, čo hovoríme komisii a rade dnes, najmä rade, musím povedať pán k predsedníctvu konkrétne, pretože eh, v rámci prezidenta sme mali Mare Nostrum, 150 eh, tisíc ľudí bolo zachrániť, ale rada neimplementuje eh, spoločný európsky azylový systém. Teda zameriavam sa predovšetkým na radu. My nemáme prejavy solidarity a práve o to mocnejšie je to posolstvo z dnešného dňa, pretože naše operácie na záchranu spomenuté v úvode našej otázky, presunuli sme e, z Marenostra a pozornosť na iné aspekty ďalej, keď hovoríme o rozšírení činnosti Frontexu a keď chceme poukázať na nedostatky, musíme si položiť otázku. Sice Európska komisia robí, čo môže, ale ak členské štáty nebudú spolupracovať, ak nebudeme mať dostatočné vzdielanie bremena, e, tak to nebude fungovať. E, tak je Tiež je tu vývoj bezpečných eh, trás a ciest. Aj o tom hovoril svätý Otec. Aj on hovoril eh, o efektoch a dopadoch a taktiež eh, jednotná politika presídľovania. Ja som sa zúčastnila Rady pre vnútro a spravodlivosť v Miláne a tam sa nehovorilo o skutočnej politike takéhoto druhu so skutočným vzdelením bremena, pretože to nebolo rovnomerne rozdelené medzi členské štáty. A keď hovoríme o kontexte, mnoho poslancov e, bude poukazovať na kontext. Nezabúdajte, že napriek politikám úspor e, hlavne 10 krajín, ktoré prijímajú prisielcov zo Sýrie a z iných krajín, sú to všetko rozvojové krajiny sveta a ani jedna e, z týchto desiatich krajín, kam prichádza najviac utečencov, je európskou krajinou. Sú to všetko rozvojové krajiny, takže vložme si to celé do kontextu. Áno, sme štedrí, ale my nie sme jednými z rozvojových krajín, ktoré prijímajú najviac e, pristahovalcov. E, Juncker hovoril o vhodných e, a správnych kanáloch na príchod pristahovalcov. Uzrejmime si, čo to presne znamená. Pripomeňme si, čo by to malo znamenať Ehm, núdzové fondy áno, ehm, hraničná kontrola a s cieľom bojovať proti pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi, taktiež jednotná politika, taktiež jednotné e, normy v oblasti postupov kvalifikácie. Toto všetko je kľúčové, ale naozaj najzákladnejšie je, a to hovoríme najmä rade, že nemáme e, dostatočné uplatňovanie nášho spoločného systému pre azyl. Cieľom našej otázky nie je upozorniť na to, že parlament si neplní svoje úlohy, ale môžeme urobiť eh, o mnoho viac. Eh, kolegov z výboru Libe a celého parlamentu, ja navrhujem, aby sme rade povedali, že chceme implementovať to, čo máme, aby sme zastavili umieranie ľudí v Stredomorí, ale musíme aj my sami vykonať naše prieskumy, aby sme mali dostatočný tlak na radu, aby sa vyšetrilo presne, čo sa tam deje, aby sme sa mohli pozrieť našim občanom do očí a aby naozaj si boli istí, že my v Európskom parlamente robíme všetko preto, aby sa už ďalej neumieralo v Stredomorí a že budeme mať taký systém pretiahovlastva, ktorý bude hodný Európskeho parlamentu a to, čo sme povedali už dnes, že naše morálne hodnoty budú v súlade s našou politikou pristahovalectva. Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo rade aby zareagovala. Pán minister Goz, nech sa páči. Grazie, grazie prezident. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať úprimne kolegovi Moraesovi za to, že nastolil tieto témy, ktoré sú zásadne dôležité a prioritné pre e, eh, talianské predsedníctvo A eh, chcem vyjadriť uspokojenie aj pre eh, program komisie eh, pána Junkera, ktorá si tiež stanovila za svoju prioritu tieto otázky migrácie a stanovila si ich už na program svojej práce na rok 2015. Je to veľmi dôležité, pretože ak je téma, kde Európska únia môže začať takto pôsobiť, to je práve téma migrácie. Migrácia je cezhraničný fenomén a vyžaduje si teda ako taký integrovanejšiu, spoločnejšiu reakciu a na to treba viac odvahy zo strany EÚ. My sme veľmi e, tvrdo pracovali počas nášho predsedníctva na tomto, aby sme e, tu dali nejakú konkrétnejšiu odpoveď na princípy v zmluva, ktoré hovoria o solidarite v oblasti zmluvy. Je to pre nás politický princíp a právne záväzný e, politický program, na ktorom musíme naozaj veľmi silne pracovať a kooperovať na úrovni rady, komisia, parlamentu. Vo vašej otázke e, pán e, Moraes e, spomína Task Force pre Stredomorie. Už viete, že 37 operatívnych zásahov táto Task Force mala v piatich prioritných oblastiach, ako spolupráca s tretími krajinami, programy regionálnej ochrany, znovu usídlovanie, boj proti Eh, teda prevádzaniu, eh, dohľad na eh, hraniciach, ochrana a záchrana migrantov v, teda na mori a pomoc krajinám, ktoré čelia silným migračným tokom. Myslím, že informácie teda boli poskytnuté nielen rade, ale aj parlamentu o tejto operácii sme spokojní s dnešnou situáciou? Určite nie. Zdieľame e, slova, ktoré ste spomenuli a, a teda aj odkaz, e, dnešný odkaz e, pápeža. More, Sredozemné more by sa nemalo meniť na cintorín a my by sme nemali byť ľahostajní v Európe voči To, Tu je dôležitá, to dôležité slovo solidarita, preto by sme mali pracovať oveľa viac a rýchlo realizovať operatívny program, ktorý vypracovala Rada ministrov v Luxemburgu v oktobri Nazýva sa a, a, začať lepšie riadiť migračné toky a treba dať teda jasnú odpoveď v tejto oblasti v troch sektoroch ktoré sme, e, sme uznali za prioritné treba sa venovať vonkajším hraniciám po e, rokoch práce a vážnej zodpovednosti e, Európy e, konečne teda prešiel princíp, že vonkajšie hranice Európy nie sú hranice Talianska, Polska alebo Španielska. Sú to spoločné hranice. A keďže to spoločné hranice, to si vyžaduje spoločný prístup, spoločné iniciatívy a z tohto vyplýva aj e, iniciatíva DICOM, ktorú ste spomenuli. Určite toto nepostačuje. Súčasťou tohto by e, mala e, byť naozaj konkrétna, efektívna akcia, súčinnosť s tretimi krajinami, dialog s krajinami pôvodu a tranzitu. A treba to riešiť samozrejme aj geograficky. Mali by sme zahrňať do dialogu krajiny Severnej Afriky, treba tieto krajiny silnejšie zahrnúť do ekonomickej, obchodnej eh, eh, kooperácie, eh, treba diskutovať s Afrikou južne od Sahary a treba dialog rozšíriť aj na africký roh. Toto sú oblasti, na ktoré treba rozšíriť tento prístup. A to môže urobiť iba Európska únia. Iba tá môže niečo zmeniť v tejto sfére naše e, skúsenosti, prvé skúsenosti v tejto oblasti nie sú spokojivé. Treba tu toho urobiť oveľa viac, aby e, krajiny napríklad pôvodu a tranzitu sme presvedčili, aby skutočne e, efektívne s nami kooperovali pri riadení migračných tokov. A potom je tu tretí sektor, ktorý som spomenul, podpora plná podpora nášho európskeho azylového spoločného systému. Nechcem, e, pán Moraes, e, ani nemôžem e, teraz reagovať na, nejaké, na niektoré pripomienky týkajúce sa možných procesov, týkajúce sa porušenia, ktoré by mali bežať voči jednotlivým členským štátom. Toto je skôr úloha pre komisiu. Skôr chcem povedať, že by sme sa mali teraz zaoberať tým, čo e, sa urobilo aj počas nášho e, obdobia e, talianského predsedníctva v tejto sfére. Je tu znížená možnosť teda výnimiek, sú tu kroky vpred. Pripravujú sa teda nové úpravy v dublinskom systéme ktorý e, z časti považujeme za neadekvátny, pokiaľ ide o čelenie výzvam, ktoré tu pred nami sú. Takže sú tu aj e, marže, e, ktoré môžeme využiť, aby sme tento problém, aby sme mu jasne čelili. A potom je tu aj otázka mladiství, ktorí prichádzajú bez sprievodu dospelých osôb. Takže e, treba sa zaobrať aj plnou realizáciou administratívnych nástrojov, ktoré tu už máme, tak aby sme dospeli k skutočne európskemu azylovému systému. A to je potrebné na čo? Aby e, sme znovu nastolili vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, pretože v týchto posledných rokoch Eh, niektoré členské štáty samé čelili obrovskému fenoménu, fenoménu, ktorý sa týka nás všetkých ako Európanov. A eh, teda eh, bolo to spojené so stratou dôvery medzi členskými štátmi. Takže, a toto je prepojené aj s lepším azylovým systémom jednotlivých členských štátov. To je jediný spôsob, ako znovu nastoliť túto vzájomnú dôveru tá je absolútne nutná pre skutočnú e, migračnú e, politiku. A e, talianské predsedníctvo z tohto dôvodu na, znovu nastalo diskusiu o e, princípe vzájomného uznávania. Toto je jedna z odpovedí na vytvorenie takéhoto e, systému. Ale vyžaduje si to jedno. Musíme si navzájom dôverovať. Pokiaľ si nebudeme plne e, dôverovať, nemôže tu byť takáto spoločná migračná politika, ktorú e, Európa nutne musí vyvinúť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme rade. Teraz dám slovo v mene komisie pánovi komisárovi Avramopulosovi. Uh, thank you, thank you, Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, Presťahovalectvo bolo vždy súčasťou portfólia otázok vnútra, ale nikdy nebolo v názve. Teraz už je aj v názve. Z symbolických dôvodov, ale aj z praktických dôvodov. Chcel by som sa poďakovať výboru Libe a jeho predsedovi pánovi Morajsovi, za to, že mi dávajú dnes možnosť zúčastniť sa tejto dnešnej významnej rozpravy. Taktiež e, chcem e, si dovoliť citovať e, svätého Otca Františka z dnešného dopoludnia. Súhlasím, že ten silný signál, ktorý sme dostali, sme naozaj prijali s plnou úctou voči jeho vyjadreniam Som veľmi poctený, že mám na starosti toto portfólio zároveň. Ja som si vedomý, že neexistuje jednoduché riešenie tejto zložitej úlohy. Môžem vás tak ubezpečiť, že je tu veľmi silná politická vôľa. Vaše rozsiahle otázky dokazujú zložitosť výziev, ktorým Európska únia čeli v súvislosti s azylovou politikou a s pristahovalectvom e, čelíme najvýraznejšiemu eh, migračnému tlaku od balkánskej krízy na našich vonkajších hraniciach. Vyžaduje si eh, to integrovaný prístup, ktorý bude pokrývať všetky oblasti vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vyžaduje si to opätovné nastolenie, a vytvorenie vzájomnej dôvery, aby sme dokázali úspešne čeliť týmto výzvam. Musí to byť dôvera medzi členskými štátmi a aj medzi členskými štátmi, aj Európskou úniou. Solidarita a zodpovednosť a zdieľanie bremena sú základmi, na ktorých Európska komisia a členské štáty chcú stavať spoločný systém a azylovej politiky so spoločnými eh, normami a právami pre pristiehovalcov. Mnoho nástrojov solidarity už bolo eh, vyvinutých, aby sa to zaviedlo v praxi, ako napríklad finančná solidarita, a taktiež rôzne podporné opatrenia, ktoré poskytujú agentúry, taktiež e, podporný orgán azylovej politiky, ako aj Frontex. Taktiež e, koncept relokácie vyvinula komisia a chceme e, na tom naďalej pracovať. Máme tu mechanizmus včasného varovania a možnosti, ktoré nám poskytuje článok 33 nariadenia Dublin 3. Niektoré tieto nástroje už sa preukázali ako hodnotné, musíme ich ďalej rozvíjať a využívať všetky z nich. Solidarita ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Všetky členské štáty musia prevziať plnú zodpovednosť za správne fungovanie tohto systému plná a účinná efektívna implementácia spoločného európskeho azylového systému je absolútnou prioritou. Komisia bude veľmi pozorne implementovať, e, monitorovať implementáciu členských štátov a taktiež ich bude podporovať v tomto úsilí. Komisia chce tiež podporovať členské štáty v praktickej spolupráci, najmä cez EASM. E, taktiež sa spoliehame na neustálu angažovanosť mimovládok, ako aj medzinárodných partnerov, ako napríklad aj vysoký komisár OSN pre utečencov, smernica o kvalifikáciách a takéž nariadenie Dublin 3 už sú v platnosti, ale ostatné nástroje eh, sa eh, budú uplatňovať v praxi až eh, od júla budúceho roka. Teda nevidím veľmi naliehavú potrebu meniť aktuálny systém v najbližšej budúcnosti. Avšak a to neznamená, že sa to vylúči zo stredného hľadiska po tom, čo sa to pozorne preskúma. Pašovanie a prevádzanie majú e, isté spoločné črty, ale sú to e, dva úplne samostatné zločiny, ktoré e, si vyžadujú mm, konkrétne kroky európske reakcie na, na pašovanie ľudských bytostí budú vychádzať z dodržiavania základných práv všetkých ľudských bytostí. Musíme sa snažiť chrániť práva obeti a taktiež musíme e, snažiť e, postaviť páchateľov pred spravodlivosť. E, ďalej Prevencia je v tomto smere naozaj kľúčová. Členské štáty musia prijať právne kroky, aby sa znížil dopyt, e, ktorý vytvára akékoľvek formy zneužívania, či už ide o kriminalizáciu zamestnávateľov alebo aj e, konkrétnych e, osôb fyzických či právnických, ktoré využívajú tieto osoby, ktoré sú predmetom obchodovania. Taktiež pašovanie tovarov sa čoraz viac rozširuje. Musíme vytvoriť efektívnejšiu odpoveď na e, túto trestnú činnosť. Musíme to viac sledovať a potom prijímať právne kroky. Európsky plán, ktorý má s cieľom e, zamerať sa na pašovanie, sa bude sústredovať aj na rozdelenie rôznych kriminálnych sietí tým, že bude poukazovať na E, zdieľanie informácií a taktiež e, na posilnenie kapacít, ako aj na fázu prevencie, ako aj informačné kampanie o rizikách e, byť prevážený do Európskej únie a taktiež sa bude zameriavať na spoluprácu s tretimi krajinami, reakcie na migračné tlaky na hraniciach a tiež pašovanie musia zahrňať zvýraznenú úlohu aj pre Frontex aby sa rozšírila činnosť Frontexu, členské štáty musia dodržať svoje záväzky a pracovať spoločne. Iba oni totiž majú hraničné personálne vybavenie, aby dokázali tieto záväzky splniť. Čo sa týka e, spoločnej operácie Triton, ako viete, e, spustila sa 1. novembra tohto roka a jej trvanie bude e, závisieť od vývoja situácie. Komisia pozorne sleduje tento proces, ale rozhodnutie budú mus, bude musieť prijať agentúra a členské štáty, ktorých sa to týka. Odhadované náklady sú vo výške 2,9 milióna eur každý mesiac na to, aby sa spustila a financovala takáto operácia z krátka hľadiska. Agentúra musela požiadať o presuny a komisia poskytla 3,9 milióna eur priamým presunom e, z disponibilných prostriedkov e, z Fondu vnútornej bezpečnosti. Komisia si uvedomuje, že parlament navrhol úpravu, aby sa k tomu pridala rezerva 20 miliónov e, z rozpočtu Frontexu na rok 2015. Tešíme sa na konečné rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady v tejto veci. Ďalej presídľovanie to zatiaľ je jediným spôsobom legálneho vstupu osoby, ktorá potrebuje ochranu. Je to najzretelnejší prejav medzinárodnej solidarity s prisťovalcami z tretich krajín, ale taktiež nástroj eh, na uvoľnenie eh, istej miery záťaže hostovskej krajiny. Rozhodnutie o tom, či sa má presídliť aká koľko osôb, eh, toto rozhodnutie príjma komisia. Naďalej však bude E, spolupracovať e, s členskými štátmi, ktoré sú posunuté. Aj e, tie krajiny, ktoré už podporujú presidovanie, aj tie, ktoré ešte nie. Avšak je to trošku mimo rovnováhy členské štáty, ktoré dostávajú najviac požiadaviek, sú tiež krajiny, ktoré najviac prisielacov presídľujú. Komisia chce túto situáciu riešiť. Včera Moji spolupracovníci mali prvé orientačné stretnutie s členskými štátmi o možnosti mm, mechanizmu pridelovania alebo e, revízie. Komisia chce preskúmať nové e, spôsoby možnosti rozvoja spoločného prístupu e, k vydávaniu humanitárnych víz, aby tí, ktorí chcú prísť do Európy a chcú sa uchádzať o ochranu, mali možnosť O tomto sa rokovalo aj na včerajšom stretnutí. Uvedomujem si, že je to naďalej veľmi citlivá téma. Čo sa týka zákonného presťahovalstva z, z zrejmých demografických a hospodárskych dôvodov, Európa musí e, riešiť nedostatky na pracovnom trhu a taktiež musí riešiť problémy súvisiace so starnúcim obyvateľstvom. Budeme úzko spolupracovať v tejto oblasti s podnikateľskou obcov, sociálnymi partnermi. Prvé kroky eh, sa budú zameriavať na preskúmanie aktuálnych politických možností, ako napríklad eh, Európska modrá karta. A taktiež sa pozrieme na to, čo môžeme urobiť, preto aby sa zvýšila atraktívnosť a efektívnosť týchto možností. Vážení poslanci, odpoveď na mnohé výzvy, ktoré sú v oblasti vnútra, spočívajú vo vzťahoch s tretimi krajinami musíme zlepšiť prepojenie medzi internými a externými politikami EÚ musíme e, položiť väčší dôraz e, na prijatie dlhodobého prístupu, ktorý sa bude zameriavať aj na skutočné príčiny pristahovalectva. V dnešnej dobe by sme sa mali snažiť nielen reagovať e, na naliehavú okamžitú situáciu, ale pracovať aj na súhrnom a štruktúrálnom prístupe v snahe riešiť tieto čoraz výraznejšie pristahovalecké tlaky konkrétnejšie. Európska únia sa musí snažiť eh, o integrovanú politickú stabilitu a taktiež na aspekty bezpečnosti a rozvoja aj na operatívnej úrovni, aj na, opera- na úrovni politických nástrojov. Témy ako pristahovalectvo, azyl, eh, ďalej riadenie krízy, humanitárna pomoc, rozvoj, eh, obchod, demokratizácia ľudské práva by sa mali riešiť kom, koherentným eh, spôsobom. Musíme sa postarať o to, aby pristahovalstvo bolo zakotvené vo všetkých oblastiach externých vzťahov EÚ, vrátanie rozvojovej spolupráce a bezpečnostnej politiky. Ale taktiež musíme podporovať eh, našich partnerov a musíme byť dôveryhodní, musíme, musíme podporovať naše partnerské krajiny, aby sme dokázali lepšie riadiť naše hranice, ako aj zvýšiť mieru ochrany a zvýšiť absorpčnú kapacitu, aby tieto krajiny mohli splňať svoje medzinárodné záväzky. Partnerstvo mobility vzniklo s cieľom zlepšiť operatívnu spoluprácu s partnerskými krajinami, ako napríklad s Marokom, s Tuniskom a s Jordánskom. Z dlhodobého hľadiska boj proti nezákonnému pristahovalectvu a priamo v jeho zdroji je najlepšou investíciou, ktorú môžeme urobiť. Mám v pláne skoordinovať sa s vysokou predstaviteľkou pani Federico Mogherini a chcem úzko spolupracovať s kolegami, ktorí majú na starosti politiku susedstva, rozvoj a humanitárnu pomoc, tak ako je stanovené v našom mandáte, ako to sformuloval predseda komisie. A teraz k otázkam financovania v rámci nástroja rozvoja spolupráce komisia momentálne realizuje iniciatívy asi za 53 milión eur zameraných na migráciu a medzinárodnú ochranu. Z týchto finančných prostriedkov asi 14 milión eur je na podporu boja proti obchodovaniu a pašovaniu a nezákonnej migrácie. 17 milión eur je vyčlenených na aktivity, regionálneho rozvoja a programov ochrany pre utečencov a komunity na Blízkom východe, v Africkom rohu a Severe Afriky. Nástroj európskeho susedstva má asi 60 milión eur pre migráciu a e, zasahivosti migrácie a medzinárodnej ochrany v týchto krajinách. Navyše ďalších 200 milión eur zhruba bolo vyčlenených v roku 2014 ako odozva na krízu utečencov v Sýrii. V rámci finančného rámca 2014 až 2020 členské štáty a Schengene asociované štáty dostanú viac ako 4,4 miliardy eur v rámci týchto dvoch fondov spolu. Azylum, migrácia, integrácia, tento fond a druhý fond, vnútorná bezpečnostný fond, ochrana hranica, víza členské štáty v oblasti Sredozemného mora, Taliansko, Grécko, Malta a Španielsko, dostanú väčší podiel týchto finančných prostriedkov, celkové spolu okolo 1,4 miliardy za celý finančný cyklus, celé toto obdobie. Pre núdzové situácie sme na rok 2014 vyčlenili pre e, 4 členské štáty dohromady 25 milión eur v rámci azyl migrácia fondu a 6,5 milióna fondu posledkov v rámci Fondu vnútorná bezpečnosť hranice a víza. Vážení páni poslanci, teším sa na dobrú spoluprácu s vami pri riešení týchto víziev, pri použití všetkých prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán eh, komisár Avramopoulos. Prejdeme teraz k samotnej diskusii. Teraz máme viac e, než 12 e, minút časovej straty, takže už na úvod hovorím, že budem veľmi prísne strážiť rečnícky čas a nebudem môcť udeliť e, slovo viac než 5 rečníkom v procedúre Catch DR. Začneme pani Kovňou Holmajer. Pán predseda, pán komisár, srdečne vítam talianské predsedníctvo, vážené kolegyne, kolegovia. Samozrejme, pri tejto téme, ktorá tak obsiahla, sa nedá venovať všetkému, preto sa budem e, sústrediť iba na jednu tému, záchranu e, utečencov. E, z, vašej, z vašich slov sme sa rozvedeli, koľko práce je za tým, aby sme sa vôbec zorientovali a začali pracovať na nejakom východisku. Takže pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, e, desiatky tisíc ľudí e, e, stále sa zvyšujú teda počty tých ľudí, ktorí cez Stredozemné more sa snažia o migráciu. Oficiálne čísla sú samozrejme oveľa nižšie než teda tá skutočná realita. pretože jednoducho tieto e, čísla nevidíme, môžeme ich iba tušiť a aj s tým spojené e, násil, ďalšie násilie e, môžeme iba tušiť. Čoraz viac detí takisto spadá do, pada, pad, upadá do rúk zločincov. A pre mňa je dôležité, aby aj e, orgány trestné v činnom konaní boli koordinované, aby tu bola aj kooperácia s tretími krajinami, ktorá by mohla e, naozaj bojovať proti e, prevádzačstvu, aby tu bola aj kooperácia v humanitárnej oblasti a to silnejšia. A ide aj o legálne možnosti takejto práce, aby sme mohli stiažovať prácu e, prevádzačom, aby nemohli vykonávať e, túto svoju prácu. Mali by sme sa silnejšie venovať obetiam. Ďakujem pekne kolegyni Holmajer. Na jedna pol minúty mám slovo kolegyňa Sipel. Ďakujem pekne. Bojovať proti príčinám eh, je určite správne v tejto oblasti, ale v, krátkodobom, eh, v krátkodobej sfére nám to nepomôže. Preto je veľmi dôležité poukázať na to, že nie sú to európske štáty, ktoré príjmajú najväčšie počty utečencov. A práve preto je neznešiteľné, že ľudia na ceste do Európy riskujú svoje životy a príliš e, často ich aj strácajú. Potrebujeme teraz nové prístupy, aby sme e, chránili ľudí na ich úteku. E, ak už tu ale nechce mať nikoho, kto bude napomáhať pri prevádzaní, tak potom by sme mali vytvoriť bezpečné cesty do Európy pre žiateľov o azyl. E, doterajší postup je e, dobrovoľný, mnohé členské štáty tu nerobia nič iné, príjmu iba naozaj e, pár tuctov z nich. Potrebujeme tu teda naozaj viac solidarity, lepšie, spravodlivejšie prerozdelenie utečencov do všetkých členských štátov a preto potrebujeme aj záväzný prerozdeľovací rámec, aby aj tie členské štáty boli zainteresované, ktoré sa doteraz vyvliekali zo zodpovednosti. A treba spomenúť, že sa to nemá týkať iba krajín, že by to pomohlo iba krajinám ako Grécko a Taliansko, ale pomohlo by to aj krajinám ako Nemecko a Švédsko, ak by konečne eh, všetci eh, členovia sa zhostili svojej zodpovednosti. A na záver potrebujeme prirodzene aj právne, e, legálne e, cesty do Európy. Aj nad tým musíme uvažovať. Ďakujem pani kolegyne Sipel. Na 1,5 minúty má slovo kolega Kirkhope. Vážený pán predseda, situácia, čo sa týka migrácie v oblasti Stravozemného mora, je jedno z najdôležitejších tém Európskej únie. Európa musí pristúpiť otázke migrácie v rámci rešpektovania ľudských práv, medzinárodných záväzkov, ľudskej dôstojnosti a ochrany života. Musí mať zmysloplný a vyvážený prístup došlo k každoročnému navýšeniu počtu ľudí, ktorí umierajú na ceste dostať sa do Európy. Je to nepriateľné a neudržateľné. Európa potrebuje prístup, ktorý bude dosiahnutelný, ale nie idealistický. Nemáme žiadnu jednoduchú odpoveď, ale tento parlament potrebuje pre všetkým to, čo žiada výbor Libe. Holistický prístup, ktorý bude zvažovať všetky nástroje, ktoré EÚ má, aby vedela reagovať na krízu, vrátanie hľadania zodpovednosti Frontexu, zvýšenia zodpovednosti Frontexu a to, ako ako zabezpečiť záchranu tých, ktorí umierajú na mori. Takisto musíme bojovať proti pašova, e, pašerákom a e, tým, ktorí zneužívajú ľudí. Musíme podporovať tretie krajiny, aby bojovali proti imigrácii pri zdroji a musíme sa pozrieť na to, ako riešiť otázky politiky návratov a presídlenia. Spolu s nimi takisto sa musíme nájsť čas na úvahy. Členské štáty musia efektívne, rýchlo a okamžite reagovať pri prvom príchode Mm, pomôcť žiadateľom o azyl. Nemusíme otvárať dvere do Európskej únie, ani zatvárať dvere, ani jedno nie je riešení. Napriek tomu musíme sa vzdať populizmu a ideologizmu a musíme nájsť reálne riešenie týchto problémov. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani kolegyne Wikström. Alla minns de tragiska bilderna. Ďakujem pekne. Pán predseda, tie tragické obrázky 366 bielých e, truhlí po katastrofe na Lampedúze. Aspoň tie by nám nemali dovoliť zabudnúť na to, že to, čo sa stalo na Lampeduse, sa deje každý deň a za ten rok odtedy už ďalších takmer 3000 utečencov zahynulo vo vodách Stredozemného mora v porovnaní s 600 utečencami v Lani. Napriek tomu, že hovorí, že sa to nesmie opakovať, tak sa to opakuje stále znova a znova. Dnes tu vystúpil pápež a povedal aj to, že nesmieme nikdy dopustiť to, aby sa Stredozemné more stalo uh, cintorínom a že musíme uh, túto situáciu zvrátiť. Musíme e, zastaviť tých, ktorí pašujú ľudí, pretože títo ľudia sú úplne v rukách pašerákov, nedostanú sa zákonným spôsobom do Európy a preto je našou veľkou politickou výzvou vytvorenie jasných a legálnych bezpečných ciest do Európy. A som rada, že je tu medzi nami pán komisár, ktorý aj o tejto téme hovoril. A to E, nielen hlavou a slovami, ale aj srdcom a svojim presvedčením. Som veľmi rada, že táto politická výzva e, sa dostane bližšie k svojmu riešeniu aj vďaka novému pánovi komisárovi. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani kolegyňa Weinberg e, má otázku, ktorú by vám chcela položiť. Krugňa Wikström, umožnite. Je to... Tak som mycket. Eh, jag är ganska ny här i parlamentet. Ďakujem pekne. Ja som tu pomerne nová v tomto parlamente, ale nepočúvam o ničom inom, len o zákonných cestách, ale my tie zákonné cesty do Európskej únie máme. Máme kvóty na utečencov, ktoré v podstate ja neviem, o akých iných legálnych cestách hovoríte, akými inými legálnymi cestami by ste chceli nutiť členské štáty k tomu, aby prijímali určité počty utečencov, alebo ako si to predstavujete? Chcete, aby sa sem dostalo viac ľudí? Pán predseda, toto bola otázka e, tá najlepšia, ako som si mohla predstaviť. Iba 14 členských štátov sa zúčastňuje programu presiedlovania a väčšina z nich príjma ročne menej ako 100 ľudí. Európska únia ako celok príjma 7 utečencov na svete. Aj Amerika príjma viac utečencov. A čo mám na mysli, keď hovorím o legálnych a bezpečných cestách? Hovorím o tom, že by sme mali zaviesť dočasné azylové úrady na veľvyslanectvách. Ďakujem, pani kolegia. Teraz má na minútu a pol slovo pani kolegyňa Ernst. To, čo povedal komisár Avramopoulos, to ma neuspokojilo. Je mi to naopak ľúto, pretože asilová politika EU jednoducho e, naozaj zlyhala. To potvrdzuje viac než 20 tisíc e, ľudí, ktorí zomreli na našich vonkajších hranicách iba preto, že sa im chceli dostať. A e, veľa rodných príslušníkov sa jednoducho bojí o tých, ktorí, ktorí sú nezvestní, chcú e, mať o nich nejaké informácie, nič o nich nevedia a takéto mlčanie je neľudské. Politika EÚ v oblasti azylovej e, nie je ľudská a ja opakujem, EÚ by mala e, opäť e, sa dostať na špičku v tejto téme, mala by e, mať ľudskú azylovú politiku, potrebujeme mať európske marenostrum, ktoré by zachraňovalo ľudí. Potom bude európska azylová politika humana. Tam, kde Dublin končí, tam, kde sa prerušuje dublinský princíp, členské štáty musia spoločne a záväzne preberať zodpovednosť za utečencov a poskytovať im férové príležitosti príležitosti. O tom musíme teraz diskutovať a nie o Frontexe, dámy a páni. Uh, e, uh, urobili sme toho uh, veľa po druhej svetovej uh, vojne, tým, že sme vytvorili azyl, uh, ktorý uh, umožnil toho veľa novým uh, tisíckam ľudí a treba si to... To je individuálne právo, ktoré musíme chrániť a o tom by som chcela počuť niečo od pána komisára. Ďakujem. A teraz pani Keller. Ďakujem pekne. Európa musí myslieť na všetkých tých, ktorí eh, umierajú v stredozemnom mori, keď utekajú pred vojnami, pred prenasledovaním, diskrimináciou. Ide často o ľudí, ktorí trpia dôsledkami toho, čo robí Európa alebo čo nerobí. A prečo sa tak deje, pretože im nenechávame žiadnu príležitosť len aby prišli a aby e, ostali v rukách obchodníkov e, s ľuďmi. A my sme vlastne ich komplici, pretože im nechávame možnosť zneužívať túto situáciu. Sme to my, ktorým sme im zavreli e, dvere Európy a chceme bojovať proti týmto obchodníkom, tak musíme vytvoriť bezpečné toky a možnosti. A to, čo sa tu už povedalo, chýba jednoducho politická vôľa. Ďakujem pani kolegyňa Keller. A teraz na dve minúty pani Aguilar. Ďakujem, pán predsedajúco. Vystupujem v mene pani Ferrara, ktorá tu nemôže byť kvôli zdraviu. Po tragédii na Lampeduse EU e stále hľada dobrú myšlienku, aby čelila situácii, ktorú nemôžeme označiť za e, vynimočnú, ale, skôr za rutinnú. Máme tu štokholmský program, dublinský program a tak ďalej. Odvtedy máme 22 tisíc mŕtvych a z toho väčšina z nich v Stredomorí. Uvedomujeme si, že južná hranica e, Európy je najnebezpečnejšou na svete je varí možné pokračovať s týmto nezodpovedným riadením takéhoto zložitého fenoménu, ako je emigrácia? Myslíte si, že je rozumné neustále vytvárať múry okolo tejto pevnosti Európa, aby sa potom menila zároveň e, Stredomorie na veľký cintorín. Ako chceme čeliť procesom globalizácie, a my sme súčasťou tohto globalizovaného sveta a my ako zákonodarcovia sme spolu zodpovední. Potrebujeme e, legálne e, toky prístupu žiadateľov o azyl pre tých, ktorí hľadajú prácu. Tento prístup naliavosti vytvoril nového, nové monštrum, nový mechanizmus, kde chýba solidaritu a kde chýba solidarita a kde pôsobia obchodníci s ľudskými bytostiami, kde sa rozvíja obchod s drogami, e, prostitúcia. Nie sú e, jasné pravidlá ani v centrách, ktoré príjmajú týchto imigrantov. Kde sú ideály Európy? Emigranti sú veľmi často mladí ľudia, vzdelaní, v dobrom zdraví, ktorí by mohli prispieť k blahu spoločnosti, ktorá ich príjma. A je konečne čas, aby EÚ prekonala svoj vlastný strach a zrevidovala svoj prístup v emigračnej politiky. Nie viacej e, imigranti, ale občania, ktorých môžeme integrovať do našich spoločností. Ďakujem kolegyňa Angela. A teraz na 1,5 minúty pán kolega Salvini. Ďakujem, pán predsedajúci. Mne sa zdá, že sme tu v chráme pokritectva a rasizmu. Potrebujeme pomôcť emigrantom, ktorí utekajú pred eh, vojnami a s eh, hladomorom. Eh, máme tu situáciu, keď pravidlá, ktoré prinašajú tieto veci, hm, keď využívame prostriedky pre tieto krajiny, nemali by sme skôr pomáhať tým, ktorí obchodujú s týmito ľuďmi a ktorí nelegálne podnikajú a realizujú mm, prevoz imigrantov. Ide o 3 tisíc utopených, 500 tisíc emigrantov, ktorí sú teraz v Taliansku a len z nich 10 ide o utečencov, inak všetko sú to nelegálni imigranti a e, navyše okolo nich je množstvo ľudí, ktorí na nich zarábajú milióny. Je potrebné obraňovať hranice a vždy to budem opakovať až do konca. Je príliš jednoduché tlieskať pápežovi Františkovi, keď odchádza. Potom opustí plenárnu sálu, e, ktorá neustále míňa milióny eur na chaos, na sociálne problémy, ktorá a, a sa takto nenapomáha ani imigrantom, ani európskym občanom. Ďakujem, pán kolega Salvini. Pripustite otázku kolegu Ferón. Akceptujete otázku? Nech sa páči, kolega Ferón. Pán predseda, pán Salvini, Francúzsko a Spojené kráľovstvo majú veľkú zodpovednosť pri, na, za destabilizáciu Sýrie a Líbie. Dnes sme svedkami e, expózie migrantov v Sredomori. <clears throat> Má náš kontinent Európska únia byť len nejakým uh, strojom na takýchto uh, na takéto uh, imigrácie bez papierov. Nemôžu predsa zodpovedať tých 500 miliónov európskych občanov za chyby e, v stratégii a politiky niektorých členských štátov. Napríklad v Sýrii niektorí chceli bombardovať nesprávnu časť, teda spojencov. A táto sála podporila ekonomické sankcie proti Rusku, ktoré nemajú vôbec význam, ktoré prinášajú viacej hladu a biedy Takže veľmi často tu vnútri sa vyberajú horšie cesty, ktoré idú proti záujmom európskych občanov. Na 1,5 minúty pani kolegyňa Mecola. Ďakujem pekne. Pred rokom po tragédii v Lampedúze sme sa dohodli na uznesení o imigrácii v Stredomorí. Tento dokument mal byť plánom, cestovnou mapou, ktorá by nám umožnila prieť komplexné opatrenia v oblasti imigrácie a bez toho by sa Zemné more, a aby sa teda stredozemné more už nestalo morom e, utopených nádejí, hovoril o tom aj Svetý Otec dnes predpoludním. A prešiel rok a sme tu opäť. Musíme zmenu zmena, ktorá naozaj niečo nové prinesie, inak by sme sa zbavovali zodpovednosti. Žiadame lepšiu spoluprácu, aby sme riešili všetky aspekty tohto problému. Je to jediný spôsob, ako komplexne riešiť e, túto tému. Nemali by sme tie kroky považovať za nejaké položky na zozname, ktoré sa musia urobiť jedna po druhej. Musíme konať e, zároveň, ak chceme do, dosiahnuť trvalé, udržateľné riešenie. A vyzývame vás, pani komisárka, a členské štáty, aby ste prijali e, kroky a opatrenia veľmi konkrétne v duchu solidarity a ak máme opäť diskutovať e, o dublinskom systéme, tak diskutujme, nezatvárajme tieto dvere. Pán komisár, Mm, nechceme sa predsa ocitnúť opäť o rok v tejto istej situácii, kde budeme vyjadrovať len svoje politovanie, že sa nič neudialo. Teraz eh, pracujeme na mm, ďalšom uznesení nemôžeme už tolerovať ďalšie nenaplnené sluby. Eh, toto je eh, naše rozhodnutie aj do decembra. Ďakujem pani kolegyňa Mecola. Na 1,5 minúty pani kolegyňa Kienže. Pán predsedajúci, EÚ urobila významné kroky v otvorení jednotného azylového systému, ale je to nepostačujúce vzhľadom na krízu z minulého roka, ktorá e, ohrozuje stredomorské krajiny. Ani Frontex, ani iné opatrenia nie sú postačujúce riešiť migračné toky na hraniciach EÚ. 80 sírskych utečencov dostáva politický azyl. Aká je situácia napríklad Afgáncov alebo tých, ktorí pochádzajú z afrického rohu? Prečo je pre nich také ťažké vstúpiť do EÚ? Prečo nie sme schopní dať nádej e, európskou pomocou, azylom, všetkým tým e, beznádejným utečencom? Musíme zdôrazniť hodnoty, na ktorých sú založené naše inštitúcie, predovšetkým solidarita a spoluzodpovednosť členských štátov. Myslím si, že prišiel moment, aby členské štáty išli smerom k skutočnej harmonizácii a riešenia otázky utečencov na území EÚ. A komisia musí zohrať svoju úlohu ochránky zmluv, a musí začať s postupom konania o porušení zmluvy proti tým, ktorí takto e, nekonajú. Ďakujem pani kolegyňa Kienže. A nasleduje na 1,5 minúty kolega Hala Aho. Pán predsedajúci, počas prvých 8 mesiacov tohto roku takmer 120 tisíc nelegálnych migrantov prekročilo Stredozemné more eh, na hranici medzi Líbeo a teda z Líbie do Talianska. To je viac eh, obrovský nárast náraz oproti roku 2013. Operácia Mare Nostrum zásadne zvýšila tieto počty a aj počet tragédií. Napriek rizikám námorný pre, e, e prekočenie pomorí sa staví stále veľmi e, atraktívne, pretože e, ak sa vám podarí dostať do Európy, je veľká pravdepodobnosť, že dostanete e, povi- nejaké pobytové povolenie, že sa vám možno podarí aj zjednotenie rodiny, aj keď nesplníte kritéria na azyl. Čiže musíme sa pozrieť na tie pull faktory Ehm, sekundárna ochrana, zjednotenie rodín, ehm, sociálne ehm, dávky. Musíme vyslať odkaz, že riskovanie života a platenie pašerákom nestojí za to a nebude odmienané, odmenované. Takéto opatrenia samozrejme musia byť koordinované a mm, vzťahovať sa na celú úniu. Minulý rok Švédsko dostalo dvakrát toľko žiadosti o azyl než Taliansko, Nemecko, päťkrát toľko. A e, takéto Nakupovanie si azylu je proti princípom, da, princípom dublinského mechanizmu a podkopáva akceptovateľnosť šengenského priestoru. Pán predsedajúci, e, potrebujeme zodpovednú dlhodobú stratégiu. Otváranie nových právnych cest do Európy nie je riešením, pretože európske spoločnosti nedokážu do si e, teda zvládať tento e, tok migrantov, či už legálnych alebo nelegálnych. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Halaaho. Následuje pani kolegyňa Griesbeck. Jedna minúta. Znovu v tejto sále e, konštatujeme tragické veci, desiatky tisícov smrteľných obetí a dvakrát dnes ráno pápež e, hovoril o cintoríne v Stredomori a o cintoríne e, nepozornosti či toho, že nevenujeme e, teda dostatočnú pozornosť tejto problematike. Naša migračná politika e, nefunguje dostatočne a potrebujeme e, globálnu stratégiu, všetci si ju želáme, je to potreba. Hovorili ste, pán komisár, o politickej vôle a my očakávame, aby ste vy provokovali, spustili túto politickú vôľu, aby si uvedomili, že tie vonkajšie hranice členských štátov sú hranice všetkých aby e, všetci vyjadrili európsku solidaritu, aby zdieľali zodpovednosť, tak ako ste správne povedali. A mám určitú žiadosť, aby pri príprave tejto globálnej stratégie pre Stredomorie, aby sme sa špecificky venovali maloletým. E, sú to zraniteľné bytosti detí. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pani kolegyňa Grisbeck. A teraz na jednu minútu pani kolegyňa Spinelli. Rada by som upozornila na dve vyhlásenia ministra vnútra Talianska, kde Mare Nostrom Stredomorie by malo byť zatvorené a vďaka Frontex, Frontexu sa už nebude miňať viacej eur na záchranu na mori. A druhé vyhlásenie anglického ministra imigrácie hovorí, že záchranné akcie sa čím skôr v Stredomori skončia. Vyzývam vás, aby ste pomeditovali, pouvažovali nad týmito slovami, pretože uvádzajú eventuálny zločin proti ľudskosti, právo na život, právo na azyl. Je neudržateľné, aby sme spôsobovali takéto masové obete. Nemôžeme ponechať stovky e, sírčanov, e, ktorí teraz držia hladovku. Je nepriateľné, e, že nebudeme miňať peniaze na to, aby sme zachránili tých, ktorí stroskotali na mori. Tak, ako pripomenul aj pápež, rečnička bola prerušená. Ďakujem a teraz na jednu minútu pani kolegyňa Sevajos. Vážený pán predsedajúci komisár a rada, Stredomorie e, bolo e, takýmto e, priestorom prekračovania už po mnohé roky a mnohí ľudia sem prichádzajú a ešte sme nemali nejakú komplexnú imigračnú politiku. Politika sa sme, zameriava na to, ako zastaviť ľudí alebo aby sa vrátili do tých štátov, odkiaľ prichádzajú. Frontex má dohody o návratoch a tak ďalej. A E, dáva to prekvitajúci trh vlastne tým e, pašerákom ľudí. E, namiesto toho, aby sme bojovali proti týmto pašerákom, vytvárame vlastne právnu situáciu, ktorá vedia aj k veľmi, veľmi hrozným podmienkam na mnohých miestach. Čiže a ľudia utekajú pred chudobou, pred vojnami a som teda rada, že pán komisár sa Eh, ujala aj otázky toho ďalšieho usadenia sa, pretože potrebujeme systém, ktorý bude povinný pre všetky členské štáty, aby všetky členské štáty eh, mali svoju zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Sevalios a kolega Betten na jednu minútu. Takže arabská jar, tá idiotská zahraničná politika britskej vlády a ďalších, keď podporovali hej, vzbúrencov. A ako sa ukázalo, teda tí osloviteľia sa ukázali ako veľkí tyrani. Žiaľ teda obyvateľstvo týchto krajín e, sa nachádza vo veľmi zlej situácii. Ak by sme mali pristúpiť k tomuto problému holisticky, tak musíme uznať, aká je tá základná príčina. A tá spočíva v tom, že sú, je tu fundamentalistická a extremistická interpretácia islámu. A nakoniec výsledok vidíme, islamský štát. Ako najlepšie pristúpať k tomuto problému? Ako na, čo najlepšie využiť prostriedky? Mm, vieme, že sú tam tie bohaté islamské e, štáty ako Saudská Arábia, ktoré majú olej, teda ropu, tie by mali e, sa chopiť iniciatívy, pretože poznajú tú kultúru. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Becen. Na 1,5 minúty teraz e, dostane slovo pán kolega Sinadinos. 500 άνθρωποι, από τους οποίους 25 παιδιά. Pán predsedajúci, boli sme svedkami ľudí, ktorí v Grécku držali hladovku protestnú, hľadajú prácu, um, lekárskú starostlivosť, zdravotnú starostlivosť, preto vlastne držia tú protestnú hladovku a vidíme, že obrovské počty ľudí teraz prichádzajú z Pakistanu, zo Sýrie, z ďalších krajín a Teraz 500 ľudí drží tú protestnú hlas, hladovku e, sú na ústavnom námestí, námestí ústavy v Atenách a e, naozaj sa tie veci takto zhoršili v Atenách. A to je v Európskej únii. A ak sa bude pokračovať s tou súčasnou politikou nelegálnej migrácie, tak Grécko a ďalšie krajiny na juhu budú mať rovnaké problémy. Nemôžeme obtočiť sa chrbtom tým mm, zvatým účinkom dohovoru Dublin 2. Musíme sa pozrieť na naše hranice a nie jednoducho povedať, že ľudia sú voľní a môžu prísť. Musíme sa pozrieť aj na tie nelegálne príchody, e, peniaze, nepoznajú hranice, je tu voľný pohyb kapitálu a neverím, že je skutočne zámerom EÚ, aby motivovala viac ľudí k príchodu. Ďakujem pán kolega Sinadinos. 1,5 minúty pán González Fons. Ďakujem. Príčina imigrácia je obvykle chudoba Emigrácia a rozvoj ide ruka v ruke a my, Európania, to vieme veľmi dobre, pretože sme v minulosti sme museli emigrovať, aby sme mohli prosperovať. Európa musí regulovať prichádzajúcu imigráciu a zároveň zvýšiť rozvojovú pomoc eh, pre krajiny, odkiaľ imigranti pochádzajú. Pápež povedal, Stredomorie sa nemôže zmeniť na veľký cintorín a preto musíme harmonizovať na jednej strane práva Európanov, ktoré nemôžeme ohroziť a zároveň musíme dôstojne prijať emigrantov. Taliansko je veľmi dobrým príkladom toho, čo hovorím. Je dobrým príkladom, že nestačí len e, viacej peňazí, ale ak nebudeme mať jednotnú imigračnú politiku, moja krajina Španielsko je jediná z EÚ, ktorá má pozemnú hranicu s Afrikou a teda ak chceme zabezpečiť bezpečnosť týchto hraníc aj osôb, ktoré prekračujú túto hranicu a to nie je každý deň ľahké urobiť, môžem vás ubezpečiť, dámy a páni, že tento problém je znovu a znovu chudoba. My bojujeme proti chudobe a imigrácia je dôsledkom chudoby. Chudoba je príčina a my Musíme bojovať proti chudobe, nie proti imigrantom. Európa sa musí postaviť proti chudobe, nikdy nie proti chudobným. Ďakujem pekne, pán kolega González Pons. Akceptujete otázku kolegu Utasuna? Akceptujete otázku? Nech sa páči. A kde sedí kolega Ortason? Micro. Ah, OK. sí, Áno, pán González Pons, veľmi pekné vystúpenie o potrebe rozvojovej pomoci, ale ako no, to spojíte s tým, že vláda EPP celú túto politiku spolupráce e, teda hodila cez e, palúbu? tým svojim prístupom a to, ako e, aj financovala Medzinárodnú agentúru pre rozvojovú pomoc. Z tých imigrantov, ktorí prichádzajú do Ceuty a Melí, to je 1,5 žiadateľov o azyl. Ostatní prichádzajú z ekonomických dôvodov. Ak nebudeme bojovať proti týmto ekonomickým dôvodom, nikdy nebudeme môcť upraviť tento imigračný proces. Treba vylepšiť rozvojovú pomoc, ale Potrebujeme spoločnú európsku politiku. Ak takúto nemáme, žiadna krajina neurobí nič o samote, ani Španielsko, ani nikto iný. Ďakujem, pán kolega González Pons. A teraz nás jednu minútu dostane slovo kolegyňa Fajon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uvedomujeme si, že v stredo v moriach Stredozemného mora zomierajú tisíce obetí a utečenci utekajú pred vojnami, pred chudobou a my stále a znova varujeme, že oblasť Stredomoria nesmie sa stať cintorínom, ale zdá sa, že iba čakáme na nejakú ďalšiu tragédiu. Pred vami, pán komisár, je veľká skúška nová spoločná migračná a azylová politika, ktorú treba vytvoriť e, tak, aby slúžila budúcnosti. A preto vás vyzývam, aby ste posilnili svoje úsilie a eh, prišli s komplexným prístupom eh, k tejto migračnej politike. Politike, ktorá bude skutočne aj humánna. Musíme nájsť bezpečnú, zabezpečiť bezpečnú cestu pre utečencov do Európy a bezpečnú budúcnosť tým, ktorí si to prajú. Tisíce obetí za posledných 20 rokov nám pripomínajú, ako funguje azylový systém v Európe. Naozaj si myslím, rečnička je prerušená. A teraz e, jedna minúta kolegyňa von Štorch. Ďakujem pekne. Dnes hovoríme o migrácii do EÚ a nie o politickom azile a prenasledovaní. O tom teraz nehovorím. E, pápež František dnes predpoludním povedal, že nemôžeme akceptovať, že Stredomorie sa stane veľkým cintorínom a Európa môže zvládnuť problémy imigrácie, ak pomôže pri rozvoji v krajinách pôvodu. Je dôležité poukázať na, alebo eh, zamerať sa na príčiny, nie na dôsledky, pretože on povedal, že nemôžeme zachrániť Kalkatu tým, že Kalkatu privedieme k nám. Príčinou eh, imigrácie je chudoba vo svete. EÚ odhaduje, že 4 miliardy ľudí vo svete eh, vyžijú, musia vyžiť z menej než 2 dolárov denne a preto ľudia utekajú a v tisíckach zomierajú v Stredozemnom mori. To musíme skončiť, to musíme zastaviť. Tak dáme ľuďom nádej v ich krajinách, nebudú nastupovať do týchto lodiek a člnov a nebudú opúšťať svoje krajiny. Čiže ak pomôžeme chudobným, nestanú sa migrantami. Ďakujem. Dank, Frau... Ďakujem pani kolegyňa von Storch. Na jednu minútu pani kolegyňa Weinberg. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Prečo sa uh, ľudia e, dávajú do týchto veľkých e, preťažených člnov. E, máme predsa pre, určité, pre nich už legálne cesty do EÚ Švédsko v každom prípade eh, prispieva svojim dielom. Eh, chcú títo ľudia lepší život? Už sme predsa, máme určité dohody o pohybe s krajinami Severnej Európy, máme tu tzv. modrú kartu, máme špeciálnu smernicu pre sezónnych pracovníkov a tzv. pohybovú eh, migráciu. A títo ľudia sú možno zavádzaní. Myslím si, že je to tak, Európska únia má nejakú možno signálnu politiku a my garantujeme nejaké trvalé povolenie pobytu. Vidíme tak mm, medzi prstami, že pokiaľ ide o ilegálnych pracovníkov, eh, ako by sme sa na to nepozerali priamo, ako by sme tolerovali aj obchodovanie s ľuďmi, vykoristovanie. Títo ľudia platia obrovské peniaze za to, aby sa dostali do EÚ. Ďakujem, pani kolegyňa. Weinberg a teraz na jednu minútu kolegyňa Majer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 en de oplossingen van dit parlement zijn meer solidariteit meer geld en meer legale routes naar de Europese Unie. Ide o to, že potrebujeme viac solidarity, viac peňazí a viac miest na to, aby sme mohli akceptovať tých migrantov. A stále je to dokola to isté. V Holandsku máme tiež asi 40 tisíc imigrantov ročne. A z hľadiska financií je to veľká záťaž. A preto si musíme strážiť hranice. To je asi jediný spôsob, ako e, proste riešiť túto situáciu aj ohľadne ľudí, ktorí sa snažia takto riešiť situáciu. Samozrejme, treba hľadať riešenie v krajinách pôvodu. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Majer. A teraz na jedna kolegyňa Gardini. Ďakujem. Vždy tu robíme vystúpenia a prejavy. E, Dobre, máme záujmy o tom, o katastrofách na mori, ale doteraz na medzinárodnej a európskej úrovni sme nedali konkrétne odpovede, ktoré by skutočne konkrétne vyriešili problém. Nechcem povedať, že operácia Triton bola veľmi dobrá, uspokojivá pre Taliansko ale takto sa nemôže chápať táto oper- operácia ako trvalé riešenie ani pre imigrantov, ani pre Európu, ktorá musí kontrolovať a riadiť vlastné hranice. Sú tu tri aspekty, ktoré sa mi nepáčia. Prvý, že vychádzame z falošného pravidla Mare Nostrom. Bola to operácia, ktorá bola veľmi nákladná nedobre pripravená, priniesla kontraproduktívne e, efekty a dôsledky navýšenie počtu imigrantov o 33 A tiež A potom sú tu katastrofy na mori, ktoré narastli ich, narastol ich počet Potrebujeme e, dostatok personálu a prostriedkov, aby sme vyriešili tento problém. Povedal to dnes aj pápež. Je potrebné zasiahnuť a odstrániť príčiny, nielen dôsledky. Príjmime konečne konkrétne, odvážne politiky, aby umožnili krajinám pôvodu e, sociálny, politický a ekonomický rozvoj. Ďakujem pani kolegyňa Gardini. A Teraz jedna minúta, pani kolegyňa Jotová. Ďakujem za slovo. Tá tragédia v Lampeduse od nás žiada okamžitú odpoveď, aby sme sa aj sústredili na oblast Stredomoria. Ide o tisíce ľudí predsa. Niekde už boli prijaté opatrenia a ukázalo sa, že majú medzery. Dublinská dohoda musí byť zrevidovaná, pretože do veľkej miery zaťažuje štáty pozdĺž vonkajšej hranice EÚ. Solidarita e, sa takto ohrozuje. Potrebujeme nové pravidlá. Ak sa zameriame na oblasť Stredomoria, to je dobrá vec, ale zabúdame aj na pozemné hranice. Našli sme dokonca aj zmrznutých ľudí medzi, teda utečencov medzi Bulharskom a Srbskom a veľké tisíce prúdia aj cez tureckú hranicu. Takže musíme bojovať proti obchodovaniu a pa- s ľuďmi a pašovaniu ľudí a musíme teda posilniť Frontex a vykonávať spoločné hliadky a takto aj bojovať proti terorizmu. Ďakujem. Jotová. Ďakujem pani kolegyňa Jotová. Následuje pani kolegyňa Stevens, jedna minúta. Ja, dank u wel. Áno, ďakujem za slovo. A pokiaľ ide o imigračnú politiku, potrebujeme dôveru, ale aj koordináciu. Toto sú ďalšie významné kľúčové slova. Úsilie sa často roztriešťuje a preto potrebujeme globálny prístup a ten tu práve chýba. Politika EÚ v oblasti migrácie a azylu by bola dobrou alternatívou aj iniciatívou pre tých ľudí, ktorí si skúšajú eh, najlepšiu budúcnosť pri týchto riskantných cestách cez Stredozemné more. Proste ide o to, aby sme dokázali riešiť tieto otázky, ktoré sa týkajú ilegálnej imigrácie. Takže aké opatrenia môže prijať komisia a rada, aby naša politika bola konzistentnejšia? Aj interne, aj smerom externe. Ďakujem, pán Kola Stevens. A teraz pani Arno Tu na jednu minútu. Pán predsedajúci kolegovia, vo vašom globálnom prístupe k imigračnej otázke pán Moraeš a ďalší e, sa vyhýbajú základnému problému a čo nie je dobre do budúcnosti. Vieme, že v Taliansku v tých 12 identifikačných centrách 8 z nich bolo e, zatvorených kvôli revolte. Situácia je explozívna, pán Salvini to správne povedal. Taliani čelia príchodu 150 tisíc až 170 tisíc utečencov len v roku 2014 zahraničná politika napriek Frontexu a napriek rozpočtu zmenila Taliansko na obrovský, obrovské centrum triedenia predtým, ako sa títo ilegálni emigranti dostanú do rôznych členských štátov, Schengenu a hlavne do Francúzska. A konštatujem, že na našej hranici sme zaplavení prítokom e, nelegálnych imigrantov Rada hovorí, že treba prijať opatrenia, aby sme lepšie riadili tieto migračné toky. Jediným riešením je zmeniť okamžite tieto politiky, zrušiť šengenskú dohodu a vrátiť členským štátom zvrchovanosť a e, gestiu ich hraníc. Ďakujem pani kolegyňa Arnotu. Teraz 1,5 minúty pani kolegyňa Vosenberg. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som si vybral inú vetu z toho, čo dnes povedal pápež, keď hovoril o tom, že ľudia hľadajú podporu a my naozaj vidíme mnoho eh, žien a detí, ktoré sa e, na loďkách a člnoch snažia dostať cez Stredozemné more a smerujú do Grécka. My sme teda krajina prvou, prvou, prvého príchodu a otázka teda je, či je férovo rozdelená, rozdelené bremeno, musíme samozrejme vychádzať zo solidarity, a nestať sa obeťou možno nejakého mm, individuálneho záujmu. Musí to byť politická vôľa, aby sme prijali potrebné opatrenia, ďalšie opatrenia na to, aby sme zvládali tie čísla ľudí, tie počty ľudí, ktoré smerujú do Európy. Príjmajú sa rozhodnutia na najvyššej úrovni a mm, treba príjmať aj opatrenia aby sme zo zmluvy a o fungovaní EÚ získali maximum. E, tie ustanovenia tu sú a toto pomôže nielen chudobným ľuďom, to pomôže e, aj nám. Musíme urobiť to potrebné. Potrebujeme solidaritu a nepotrebujeme dvojrychlostnú Európu e, medzi krajinami, ktoré sú v tej prvej línii a tými ostatnými. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa Vozenberg. Na jednu minútu teraz pani kolegyňa Giom. Ďakujem. Ďakujem. E, všetky tieto otázky sú veľmi e, zložité. E, vyzýva, sú tu výzvy na solidaritu, na rozhodnosť a je tu veľa informácií aj dezinformácií, ale jedno je isté a mnohí predrečníci to povedali. EÚ potrebuje globálnu dlhodobú strategickú a viditeľnú politiku Eh, ale veľmi často je takáto politika eh, eh, roztrieštená a my potrebujeme hlbokú zmenu v migračných politikách. Musíme byť angažovaní a proaktívni a nastúpiť a navrhnúť novú politiku, kde bude lepšia cirkulácia osôb a kompetencií, aby podporila skutočný prístup k azelovému postupu a k alternatívnemu rozvoju osôb, ktoré získali medzinárodnú ochranu. Veľmi pozorne som si vás, pán komisár, vypočula a v mnohom s vami zdieľam názory, ale netrpezlivo čakám konkrétne návrhy, aby sme mohli pôsobiť aj dlhodobo. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Guillaume. Teraz 1,5 minúty pán kolega Boni. Panie przewodniczący, presja migracyjna będzie rosła. Ďakujem za slovo migračný tlak bude pokračovať. A ten má svoje korene v chudobe a aj v mnohých vojnách. Zdá sa, že Európa bude ešte aj naďalej veľmi atraktívna pre obyvateľov z tretích krajín. A nechceme, aby sa Stredozemné more stalo jedným veľkým pohrebišťom. Migrácia je isté aj výzvou, ale aj príležitosťou z hľadiska dlhodobej migračnej politiky. A preto je potrebná harmonizácia našich aktivít. Žiadna krajina o samote nemôže ostať mm, proste e, samotná, aby riešila tieto migračné toky. Preto musíme spolupracovať aj s tretimi krajinami, posilňovať ich ekonomiky a umožňovať realizáciu programov presídľovania. Otázka je, čo urobí Rada a komisia. Preto, aby zvýšila úroveň spolupráce s týmito krajinami a aby sa znížil tento migračný tlak. Čiže ako efektívnejšie riešiť otázky migrácie a ako zabezpečiť, aby sa dodržiavali tieto balíky, ktoré sa týkajú migrácie, aby si ich dodržiavali tie tretie krajiny. Keď ľudia proste utekajú pred násilím a hľadajú útočište v Európe. Čiže Európa potrebuje migračný rámec. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Bony. Teraz nevidím kolegyňu Post, takže dostane slovo pán Lavia, 1,5 minúty. Grazie, Signor Ďakujem, pán komisár, pán štátny tajomník po tragických aktoch Lampedusy chcela konečne Európa otvoriť oči a venovať sa tomuto problému. Vďaka talianskej vláde e, sme prešli k prístupu prvého príjmu imigrantov k globálnemu prístupu a zdieľanej zodpovednosti. Ale táto situácia pokračuje tak, ako povedal Pápež František vo svojom emotívnom vystúpení Stredomorie nemôže byť cintorínom. E, Taliansko zachránilo veľa ľudských životov v tejto oblasti a teraz aj Frontex musí vyviať svoje úsilie, ale aké prekážky zabraňujú rozšíreniu kompetencií Frontexu, aké prekážky sa stávajú navýšeniu jeho rozpočtu, aby mohli účinne implementovať kontrolné politiky v Stredomorí. Žiadame stále viacej, pán komisár, pretože Triton nie je definitívne riešenie. Musíme zmeniť stratégiu s odvahou a pracovať tak, aby sme sústredili úsilie na africkom pobreží, aby sme investovali do krajín v kríze, kde sú problémy, aby sme uzatvárali či bilaterálne alebo dohody z EÚ. A preto žiadame maximálnu angažovanosť a odvahu aj v prospech európskych občanov, ale predovšetkým v prospech ľudskej dôstojnosti. Ďakujem. Teraz jedna minúta, pán kolega López Aguilar. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Je tu rozpráva, ktorá žiaľ prebieha poprvýkrát v tomto volebnom období, keď nemáme integrovanú imigračnú politiku v Európe, ale určite E, nie je to posledný krát. Už veľa sme diskutovali o tom aj v minulom volebnom období kde sme e, s poľutovaním konštatovali, že ju nemáme. Žiadali sme, aby sa táto politika zmenila, aby sa zmenil prístup, pretože tento prístup e, potom zatvára dvere regulovanej imigrácii a prináša beznádej. Preto sa Stredomorie sa zmenilo na niečo horšie ako na cintorín. Zmenil sa na masio, masový hrob ľudských obetí, ktorí nie sú identifikovaní, ktorí opustili svoje krajiny a je to smutné a žiada to od nás naliehavú odpoveď a táto odpoveď nemôže byť, že budeme odpovedať len na tragédiu Lampadusa tým, že budeme odpovedať operáciou, e, námornou operáciou záchrany nelegálne obchodovanie s ľudskými bytostiami, tak tu pri, ešte potom prichádzajú aj iné záležitosti. Rečník bol prerušený. Ďakujem, pán kolega López Aguilar. A teraz 1,5 minúty kolega Engel. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, myslím si, že ako zvolený zástupca ľudu, musíme skutočne zastupovať eh, ľud. A keď tu počúvam, ako sa so tu spomínajú vlastne naozaj tie hlúpe a populistické eh, pripomienky z pravej časti tohto parlamentu, musím pripomenúť niekoľko čísiel. Vo svete je 400, 420 eh, tisíc milión tisíc emigrovaných Európanov, ktorí vo, svo, vo niekedy v, počas svojho života vlastne opustili svoju e, krajinu, e, svoj región, nielen tak e, možno z poteženia, ale možno prišli aj ľudia za nejakými sociálnymi ďalkami. Takže je teraz potrebujeme povedať, že vo svete je 15 miliónov emigrovaných Holandianov, napríklad aj ich potomkov, to by som povedal holandskému po, uh, poslancovi. Uh, takže je viac možno Holandianov mimo Holandska než v Holandsku. Takže uh, ak chceme sa inšpirovať pápažom, ktorý tu dnes eh, predpoludním bol. Majme toto na pamäti. Európa je kontinentom emigrácie, predtým, než mm, sa stal kontinentom imigrácie. Dnes ľudia klopnú na naše dvere, nemáme eh, právo im tieto dvere zavrieť. Ďakujem, pán kolega Engel. A teraz kolegyňa Piri na jednu minútu. Belang van een Europees asiel- en migratiebeleid werd een jaar geleden pijnlijk... Vážený pán predsedajúci, potreba imigračnej politiky, azylovej politiky e, sa ešte raz zvýraznila po tragédii v Lampedúze. Od začiatku tohto roku viac než 3000 ľudí e, sa utopilo v Stredozemnom mori a chcela by som vyjadriť svoju nádej, že nová komisia e, toto bude považovať za prioritu nájsť riešenie. Rok po Lampedúze, rok potom, ešte stále nie sú bezpečné trasy alebo bezpečné legálne trasy pre migrantov a žiadateľov o azyl a komisia musí hovoriť s členskými štátmi, aby sa našli aj nejaké legálne e, spôsoby zvýšenia kvót na presídlenie, aby ľudia sa dostali do EU legálne a musíme um, rýchle, nájsť rýchle riešenie pre humanitárne víza a neporozumenie alebo nepochopenie medzi krajinami príchodu na juhu Európy a krajinami príjmania na severe Európy, to musíme prekonať Potrebujeme politiku, ktorá bude vychádzať zo solidarity pre všetkých. Ďakujem pekne, pani Piri. A teraz je pani Gabriel. Ďakujem, pán komisár, kolegovia. Ľudské katastrofy v Stredomori e, ukázali, že v imigračnej politike sa Európa nemôže uspokojiť s tým, aký je stav na hraniciach. Externá a interná dimenzia sú prepojené tri body. Pokiaľ ide o Frontex, musíme jasne stanoviť úlohu Frontexu v rámci integrovaného prístupu k imigrácii. Operácia Triton sa obmedzuje len na kontrolu hraníc vzhľadom na obmedzený rozpočet a vzhľadom na to, že technické vybavenie je obmedzené len na to vybavenie, ktoré majú členské štáty. Je aj veľa otvorených otázok k tomu, akým spôsobom Triton realizovať v Stredomorí je rozhodujúci za- zastaviť obchodovanie s imigrantami, použiť naše nástroje a protokoly OSN proti ilegálnemu obchodovaniu s ľuďmi. EÚ musí mať mechanizmus kontroly protokolu a musí pracovať aj na informáciách a údajoch o obchodovaní, o technike náboru a o, o tých najzraniteľnejších. A potom spolupráca s tretimi krajinami Musíme e, vyriešiť príčiny týchto imigračných tokov, ktoré sú politické a ekonomické. E, táto politika musí byť plne integrovaná do všetkých politík EÚ v obchodnej politike, v prevencie konfliktov, aj v rozvojovej politike ja si želám, pán komisár, aby ste spolupracovali s pani Mogherini a s pánom Hánom. Vaše aktivity budú mať vašu podporu, pretože takto bude bližšia európskym občanom. Ďakujem pekne, milá kolegyňa. Ehm, kolegyňa, kolegovia, opäť sme tu mali dve také vystúpenia, kde tlmočníci volili o pomoc, pretože príliš rýchlo čítate svoje prejavy, to sa nedá tlmočiť. Ja v budúcnosti budem takéto vystúpenia prerušovať. A teraz dostane slovo pani kolegyňa Schlein. Jedna minúta. Ďakujem. Už sme toľko zopakovali, Stredomorie je európskym morom a nemôžeme ho zmeniť na cintorín, tak ako to dnes presne povedal pápež František. A nie je možné, aby niektorí európsky predstavitelia jednoducho mohli vyjadriť sa v tom zmysle, že je možné ponechať, aby ľudia omierali v Stredomori. A prípad Lampedusy a e, vojnové konflikty v Stredomori na používanie e, násilia, mučenia tiež zvyšuje tieto toky imigrantov prichádzali e, títo imigranti e, na lodičkách a veľmi často sme ani nevideli tieto obete a niektorých ani nechcú vidieť. Triton je operácia, ktorá je veľmi obmedzená. Ja dúfam, že bude posilnený aj jej rozpočet. E, krajiny, ktoré sú na hraniciach, nemôžu konať o samote, nestačí to. Potrebujeme spoluprácu, potrebujeme humanitárny koridor. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Schlein. A teraz 1,5 minúty má slovo pán kolega Polieze. Grazie, presidente. L'immigrazione... Ďakujem. Imigrácia je absolútnou naliehavosťou pre Európu nielen v Sicílii, odkiaľ pochádzam, alebo, ale aj v Španielsku a v Grécku, ktorí zaplatili najvyššiu cenu na úvod, na rozdiel od iných členských štátov Operácia Mare Nostrum už skončila, ako povedal šéf našej skupiny pán Gardini a myslím, že to prinieslo to, že sa znásobil počet vylodení. Výbor Libe poukázal na to, ako Frontex pracovalo, že sa na, navýšil o 800 príchod týchto imigrantov práve po operácii Mare Nostrum. Musíme eh, otočiť stránku a zmeniť prístup a operácia Triton, nie som si istý, či môže zohrať túto úlohu, hoci je inovatívnym aspektom v tom, že sú začlenené, e, začlenených 26 členských štátov. Nezabúdajme na Dublin 3, ale len tam e, tej krajiny, e, tej prvej krajine príchodu má úlohu riešiť azylový proces, Niektoré posledné rozhodnutia, rozsudky súdneho dvora a vlastne tento princíp istým spôsobom zrušili. Preto musíme e, pristupovať k tejto problematike veľmi jasne, bez demagógie, aby sme e, aj e, dosiahli bezpečnosť, zabezpečili bezpečnosť našich členských štátov. Ďakujem, pán kolega Polies. A teraz pani kolegyňa Dali, jedna minúta. Grazie, čer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podľa môjho názoru je najvyšší čas diskutovať o tejto téme. A nielen preto, že už je najvyšší čas aj konať, ale aj vzhľadom na to, čo sa deje v oblasti Stredomoria. Tí, ktorí takto zneužívajú nešťastie iných a zarábajú na ňom, tak to, s tým treba niečo jednoznačne urobiť. Sú aj takí európsky občania, ktorí poukazujú na problémy hlavne v, oblast, v období letnom, že v zime je týchto problémov troška menej, ale e, fakt, že sa nekoná dostatočne. Musíme sa napríklad sústrediť aj na situáciu v Líbii. Tam je tá situácia dosť delikátna a preto Európska únia musí fungovať ako jeden celok a nájsť komplexnú politiku, ktorá by sa týkala aj tretích krajín a utečencov z týchto krajín, napríklad Líbia a Sýria. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Dali. A teraz pán kolega Kirkos, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán komisár. Problém ktorý pred nami stojí, je vo veľkej miere aj otázkou solidarity voči tým, ktorí utekajú z vojnových zón. A utekajú a hľadajú to čiste v Európe, v krajinách EÚ. Takže musíme si nájsť riešenia na základe konsenzu. Musíme dospieť k dohode. Druhý princíp je ten, že treba nájsť určité pravidlá. Keď hovoríme o ekonomickej migrácii, tak áno, Stretávame sa na tomto kontinente aj s tým, ale aj to musíme nejak riadiť, regulovať. A po tretie, významným faktorom je aj čas. Času je málo. Ako už povedal pán predseda, nástroje tu sú. A už tu bolo spomínané, že ak teda komisia má tú vôľu, to je dobré, ale aj málo času k dispozícii, to je problém. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Kirkos. A následuje voľná rozpráva, keď vždy aj ako som oznámil, je možné dať slovo iba piatim kolegom. Viacerí sa prihlásili do rozpravy, podstatne viacerí. A treba zohľadniť aj to, že viacerým rečníkom z jednotlivých politických skupín som musel vziať slovo, keď prekročili svoj čas. A teraz dostane slovo pán Kojejo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Temer všetci rečníci spomínali eh, vyjadrenia pápeža a hlavne to, kde sa zameral na to, že Stredozemné more sa stáva veľkým cintorínom. Dôležité je, aby sme dokázali zachrániť tie životy. Vlastne už je schválené aj nariadenie, ktoré spresňuje úlohy Frontexu. A zdá sa, že E, rada je dosť neochotná to uplatňovať. Keby tam neboli pokrytci, tak už by sme mali v rukách dve veci. Poprvé, mali, mali by sme možnosť náležitým spôsobom uplatňovať to nariadenie a po druhé, mali by sme e, rozšíriť priority aj na také misie, kde e, členské štáty zodpovedajú za tieto aktivity. Súhlasíte, pán komisár? Ďakujem, pán kolega Koejo. A teraz pán kolega Marias. Ďakujem za slovo, pán predseda. A vítam pána komisára v tomto parlamente. Som veľmi rád, že tu mám príležitosť vyjadriť pri tejto príležitosti svoje názory o neza- na nezákonnú migráciu. Vieme, aká je táto situácia akutná v oblasti Južnej Európy a vieme, že memoranda a programy, e, ktoré sú v platnosti, e, nie sú dostatočné. Ten imigračný tlak je obrovský. Preto zdôrazňujem význam solidarity, aby sa tá ťarcha dala niesť. Ale sú tu tri dôležité body a to je jednak e, objem populácie a HDP v danej krajine. A Samozrejme, ani my si nemôžeme proste dovoliť vynakladať ešte viac prostriedkov na toto. Ani Taliansko to nedokáže. A proste nemôžeme byť len tak osamotení. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Marias. Teraz pani kolegyňa Desarnes. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že ide o jednu veľkú otázku, ktorá potrebuje spoločnú európsku odpoveď. A to je práve táto imigračná otázka a je už naozaj na čase, aby si šéfovia vlád uvedomili, že je potrebné spoločnú imigračnú politiku, ktorá musí vychádzať zo štyroch pilierov. Po prvé, skutočné zabezpečenie a dohľada a ochrana našich externých hraníc vzduchom, na vode, aj na suši. Ďalší bod. Musíme mať regulované právo vstupu do EÚ, prečo nie s kvotami e, na krajinu. Tretí bod tiež je naliehavé, všetci to povedali. Harmonizáciu nášho azylového práva nemôžeme naďalej pokračovať s krajinami, kde niekde to trvá 6 mesiacov, niekde 5 rokov, to je nerozumné. A po štvrté, Potrebujeme skutočnú rozvojovú politiku, skutočné partnerstvo s krajinami pôvodu a zahraničnú politiku, ktorá bude prispievať k stabilite týchto krajín. Ďakujem, pani de Desarnes. Pán kolega Obermajer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Približne rok po obrovskom nešťastí v Lambedúze Opäť diskutujeme o tokoch utečencov, hovoríme iba o symptómoch, mm, nepúšťame sa do príčin. Aj keď Mare Nostrum pomáha tým, ktorí sa ocitnú v núdzi na je to aj tak iba reakcia na ten prílev miliónov. Musíme si definovať európsky cieľ, eh, politické, politicky bezpe- musíme sa eh, stabilizovať, zabezpečiť, ale eh, musíme sa mm, samozrejme samozrejme musíme zastaviť aj e, vykoristovanie zdrojov v krajinách pôvodu. Ako povedal pápež František, je dôležité e, pozrieť sa na príčiny. Musíme e, dobré prostredie vytvoriť v krajinách pôvodu, aby vôbec nechceli opustiť svoje krajiny. Aj keď niektorí snílkovia v tomto parlamente to vidia možno inak, nepodarí sa nám celú Afriku, celý Blízky východ a ešte aj Strednú Áziu priviesť do Európy. A je dobré, že sú poslanci v tomto parlamente, ktorí to jasne hovoria, pretože občania to privítajú. Ďakujem, pán kolega Obermajer. A na záver voľnej rozprave pani kolegia Mussolini. Pán predsedajúci, pán komisár, nesprevádzaní maloletí imigranti sú deti a nie je pravda, e, že sú to len tí tínejdžeri, ale ide o deti, ktorí sú vystrašené Videla som to na Lampoduse. Potrebujeme spoločné konanie, aby mali právny e, štatút. Oni veľmi často sú len číslom a čísla sa strácajú, dostávajú sa do siete organizovaného zločinu a už ich nie je možné nájsť. Preto potrebujú svoj právny štatút. Ďakujem pani kolegyňa Mussolini. Týmto uzatváram voľnú rozpravu KHDI. A na záver rozpravy dostane slovo pán komisár Avramopoulos. Ďakujem za slovo. Pán predseda, v prvom rade by som chcel povedať, že s veľkou pozornosťou som si vypočul otázky zo strany poslancov Európskeho parlamentu Dovolte mi, aby som vyslovil hneď na začiatku jeden záver. Každý, alebo temer každý, asi bude súhlasiť s tým, že toto je téma, ktorá je nesmierne významná, obsahuje sociálny aj humanitárny rozmer. Keď kladieme otázky na túto tému, tak e, sa to týka základných princípov, na ktorých stojí EÚ. Ja ale nechcem e, určovať nejaké hranice tohoto a nechcem e, stanovať nejakú demarkáciu. Nakoniec som ešte len 3 týždne vo svojom úrade, ale tá situácia, o ktorej tu hovoríme, tá už tu existuje niekoľko rokov. Spomínam si, asi tak pred 18 rokmi prišla prvá vlna týchto migrantov, ktorí klopali na dvere. Bol som vtedy ešte na poste starostu Atén. A spomínam si na tie prvé vlny. A to nebolo len Grécko, ale to bol celý juh oblasti e, Stredomoria. Tam hľadali ľudia z iných krajín, z tretich krajín útočište, ako si zlepšiť svoj osud, svoj život. A odtedy sme boli svetkami mnohých individuálnych tragédií. Nakoniec pred rokom bol prípad v Lampeduze, ďalší vážny katastrofický prípad. A preto je jednoznačne toto aj ďalší signál, že túto tému treba riešiť, pretože vidíme len vrchol ľadovca. A dokonca ani všetky obete ešte neboli spočítané. Nevieme, koľko sa ich utopilo v Stredozemnom mori. Dámy a páni, mnohí sú presvedčení o tom, že toto je len téma, ktorá leží na pleciach juhu. Ale nie je to tak. Týka sa to celej Európy. Je to paneurópska otázka. A nezabúdajme na jednu vec. A toto je odpoveď všetkým tým, ktorí e, majú xenofóbne tendencie. A vieme, že tieto e, vlastne ohrozujú všetky hodnoty a zásady, na ktorých stojí EÚ. Im chcem povedať toto. Sme únia národov a štátov a budeme postupovať tak, ako nám vo svojej tradícii načetli naši dedovia. Tá Európa je niečo, čo je nesmierne hlboké a preto budeme bojovať proti xenofóbii. A pokiaľ ide o hodnoty a zásady, o ktorých tu hovorím, tie tu niekto opäť spochybňuje. Nebudem tu reagovať na otázky fragmentovanej politiky alebo čiastkových riešení. A nechcem uhýbať pred zodpovednosťou, ale chcem vás uistiť, a to je poučenie, ktoré tu chcem dnes vysloviť. Existuje z našej strany politická vôľa. Sme pripravení prijať novú chartu pre migráciu a migrantov. A problém, o ktorom hovoríme, vážené poslankyne, vážení poslanci, ten problém tu už je dosť dlho a riešenie neprichádza rýchlo, už to trval vlastne roky. A videli sme, že tu je dosť značná nestabilita Eh, od, od Ukrajiny cez Líbiu až tak smerom na západ, v celej tej oblasti. A, a tam prvky, proste sú stovky a tisíce ľudí, ktorí sa snažia uniknúť eh, ne, nešťastné, nežiaduce situácii. Ale u nás, viem, že v Grécku sa prijali až veľmi drastické opatrenia, a doživotné väzenie je napríklad to najtvrdšie opatrenie, ktoré je k dispozícii a naozaj sa už začali tieto tvrdé opatrenia v praxi využívať. Nesmieme zabúdať na to, že aj pri najlepšej technológii a najlepších kapitálových možnostiach a proste keď máme tie najlepšie nástroje, to je fajn, ale musíme vedieť, ako ich čo najlepšie využiť. Nestačí kritizovať krajiny, ale treba aj konať. Však nakoniec určité zlepšenie nastalo. Ale samozrejme sú tu operácie, ktoré sa zrealizovali a prinesli aj výsledky. Ale samozrejme ešte sme nedosiahli želateľný stav. Krajiny na juhu musia cítiť, že ten zvyšok Európy E, ich podporuje. Takže toto je vec, ktorá sa týka všetkých krajín EÚ. Čiže na tomto stojí EÚ. Čiže to nie je humanitárna otázka, e, tam je aj ekonomický rozmer, aj politický rozmer a ako vieme, tento parlament je svetiňou európskych myšlienok a môže priniesť a vniesť veľké svetlo do riešenia týchto citlivých otázok. Tieto citlivé otázky vzdielajú všetky inštitúcie EÚ a pokiaľ to správne chápem, tak by som rád povedal, že máme pocit, že sa dá pokročiť vpred a je dôležité, aby sme postupovali vpred spoločne. Charta pre otázky migrantov by mohla veľa napomôcť tomu, aby sa uplatňovali príslušné práva migrantov. O týchto veciach musíme hovoriť. Však nakoniec sú tu e, ľudia, poznáme, ktorí tiež niekoľko generácií dozadu a možno ešte menej, tiež boli v pozícii migrantov a sú v EÚ. Takže Musíme ale k týmto veciam pristupovať organizovane. Potrebujeme reagovať kolektívne. Fragmentácia nám vôbec nepomôže. Keď hovoríme o humanitárnych otázkach, musíme ich vnímať aj humánne. Musíme postupovať spoločne a musíme si objasniť aj pojem európskych hraníc. Proste nebude to len otázka južnej Európy. Už sa tu e, na túto tému vyslovilo mnoho myšlienok. Musíme sa vrátiť ešte do obdobia medzi vojnami. A samozrejme, nechceme, aby Európa bola pevnosťou, ktorá e, zdvihne padací most a o to, ale tí ostatní nech zostanú vonku uznajme si, že existujú dôvody, prečo tí utečenci utekajú zo svojich domovov. Hľadajú humanitárny prístup, ktorý ich tu uvíta. Hľadajú lepší život a bezpečie. Takže sú tu zásady a hodnoty, ktoré rešpektujeme a preto bude potrebné čím skôr začať spolupracovať a riešiť fragmentáciu, ktorá v súčasnosti v tejto sfére existuje. Musíme sa postaviť čelom k tým výzvam, ktoré pred sebou máme a riešme aj vykoristovanie človeka človekom. Myslím, že všetci sme ochotní uberať sa týmto smerom. Je to jasný cieľ. Samozrejme, toto nie je prvá debata na túto tému. Rozpravy sa o tejto téme už konali aj v minulosti samozrejme, ale chcem povedať, že teraz je čas, aby sme urobili veľký krok vpred pretože len spoločne sa nám podarí dosiahnuť pokrok a úspech. Ide o európske hodnoty a preto potrebujeme konať. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Avramopoulos. A teraz v mene rady pán Kovozy. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým tým, ktorí vystúpili. Bola to veľmi zaujímavá diskusia, nie nová v mnohých aspektoch, ale je dôležité, že prebieha na začiatku tohto volebného obdobia. Povedali to viacerí a povedal som to aj ja na úvode, že v tomto momente Európa buď bude roz, e, pristupovať k tomu inak, inak bude mať obrovské problémy aj v očiach európskych občanov k tomu. Je to akýsi test, na ktorom musíme preukázať, ako je Európa schopná spolupracovať a konať. Integrovaný prístup, ktorý vychádza aj z tej externej dimenzie, ktorá je napojená na ďalšie e, e, E, teda na aspekty rady, tak ako to povedali mnohí. Sme prvými donormi v rozvojovej pomoci a musíme teda bojovať aj proti chudobe, ako povedali ďalší mnohí v rozprave. Tiež pripomínam, že pod iniciatívou nášho predsedníctva e, začala aj rozprava o tom, ako sa dopracovať k európskej politike vonkajších hraníc. A na tomto dokumente v tomto novom období budeme musieť pracovať. Je jasné, a spomínali sme to aj v Rade, je potrebná väčšia spolupráca medzi EÚ a krajinami pôvodu. Čo by som dodal, to je záväzok Rady pracovať účinnejšie a intenzívnejšie na programoch usídlenia e, v hraničných oblastiach v spolupráci s Vysokým komisárom pre utečencov. To bol záväzok, ktorý vyplynul z Luxemburskej Európskej rady. A na tom potrebujeme viacej spolupracovať. Otázka záchranných akcií na mori, aj tá tu bola nadnesené. Áno, zachraňovať ľudí v takejto situácii na mori to vychádza z medzinárodného práva. A to nie len v Stredomorí. Eh, veľmi eh, často títo ľudia nemajú nejakú štátnu príslušnosť a nemajú ani štatút E, nemôžeme predsa e, nechať človeka len preto, že je ilegálny utečenec alebo imigrant, ho nechať jednoducho sa utopiť. Takže je veľmi dôležité, aby sme týmto ľuďom v ťažkostiach, ktorí prichádzajú do EÚ, pomohli a z toho vychádzajú také operácie Frontexu, ako je Triton. Áno, Triton je len začiatkom spoločnej odpovede. Je začiatkom spoločného zdieľania zodpovednosti je to dobrý základ. E, potrebujeme samozrejme ísť ďalej a viacej, potrebujeme viacej rozpočtu. Samozrejme, um, je dôležité, aby v strategickom programe v novom volebnom období sme išli týmto smerom a tam sme naznačili, že potrebujeme rozvíjať spoločné politiky legálnej a nelegálnej imigrácie, ale na to potrebujeme dôveru aj solidárnosť. Ak toto v EÚ nebudeme mať e, vzťah dôvery a solidarity, tak e, všetko to, čo ste tu aj vy žiadali, tak ostane len na papieri. Tie rôzne prístupy, ktoré sa tu spomínali, tak ktoré sú len e, vonok e, protirečivé, ale máme tu krajiny, ktoré konštatujú e, masívne nekontrolované prítoky imigrantov na ich pobreží. A zdá sa, ako keby e, sa tu súťažalo s tým, že kto viacej potrebuje, aby EÚ zasiahla a pomohla. A práve táto spoločná európska politika, či už nelegálnej alebo legálnej imigrácii, má dať takúto integrálnu odpoveď. Je jasné, že v oboch prípadoch Odpoveďou môže byť len nová európska politika. Nemôžeme sa tu hrať na to, že kto má väčšie potreby alebo kto má menej dôvery. Túto politiku musíme budovať krok po kroku, návrh od návrhu. Tak ako to navrhla Rada v spolupráci s Európskym parlamentom, nová smernica e, prístupu do Európy pre výskum alebo štúdium, to je taký základ, ktorého môžeme vychádzať a tak budeme postupovať krok po kroku. Ako som už povedal, pán komisár v úvode sa odvolal na možný návrh komisie pre lepšie prerozdelenie týchto imigrantov. Maloletí, nesprevádzaní imigranti, som ich spomenul. Musíme využiť všetky možnosti, ktoré nám poskytuje náš systém, aby sme im pomohli. Členské štáty pripravujú návrh legislatívy. O tomto sme diskutovali aj v rade. Nie je možné, pán predsedajúci, odpovedať na vystúpenia všetkých rečníkov, ale čo je pravda, že skutočne budeme mať odvahu mať spoločnú, e, spoločný prístup, alebo všetci prehráme a prehráme aj dôveru našich občanov. Gracias. Con la intervención. Ďakujem a vystúpením pána Gosio končíme rozpravu. Hlasovať sa bude na budúcom zasadnutí. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu a týka sa to témy vyústenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia tzv. tichých návratov v Španielsku. Autor